našich producentov, ale to všetko by nebolo možné, kým sa tento konflikt eh, v VTO nevyriešil. E, ďakujeme pekne. E, v závere rozpravy vás informujeme, že je predložený návrh eh, uznesenia eh, k z gestorského výboru. Zajtra na poludne prebehne hlasovanie. E, ďalší bod na programe je otázka na komisiu a síce iniciatíva v oblasti vakcinácie proti tuberkulóze z pera politických skupín, okrem iného skupiny ALDE. A ako prvým v rozprave vystúpi pán Görens. Pán Görens, máte záujem vystúpiť na 5 minút? Pán kolega Görens nepočuje pani predsedajúcu. Pán Gorence, chcete teda vystúpiť alebo nie? Už trikrát som vás oslovila, ale predsa len zástupca rady bol úspešnejší ako ja. Ďakujem, som šťastný, že môžem podporiť paneurópsky ambiciózny projekt, ktorý je dôležitý pre EU aj pre rozvojové krajiny, ktorý chce ukončiť ktorý chce odstrániť TBC vakcináciou. Každoročne umiera na TBC veľmi veľa ľudí. 4700 e, ľudí denne ochorie na túto chorobu a viacej ako 50 miliard dolárov ročne len v Afrike e, prináša e, tuberkulóza ako náklady. TBC je typickou chorobou rozvojových krajín, to je veľká chyba, nie je tomu tak prípady z Veľkej Británie a z Írska v roku 2010. E, to ukazuje na to, že choroba je prítomná aj tu medzi nami a hlavne aj na východe, v Európe, v Moldavsku a v Rusku. Iniciatíva TBVI chce vytvoriť účinnú vakcínu, aby sme ochránili obyvateľstvo rozvojových krajín a aby bola za priateľnú cenu a tu by som urobil poznámku. Poprvé, zdravie nemá cenu, ale má náklady. Ak prístup k zdravotným službám má byť univerzálny, všeobecný, tak e, tieto schopnosti sú zatiaľ obmedzené len na e, priemyselné krajiny a my potrebujeme túto záťaž dobre rozdeliť. Severní pacienti priemyselných krajín by mali zaplatiť väčšie ceny, ak nie, tak zdroje na financovanie výskumu e, nebudú dostatočné. Vzhľadom na to, že finančné príspevky z južných krajín no, sú len nulové alebo symbolické, tak naša solidarita je nevyhnutná, aby sme e, toto prázdne miesto vyplnili. Iniciatíva TBVI má svoje miesto v stratégii 2020 pekne ilustruje to, čoho sme schopní, ak chceme a vieme dohodnúť priority v zdravotníctve. Tretia poznámka. To ale nevylučuje dodatočné financovanie veľkých inštitúcií, predovšetkým Svetovej banky. Iné štáty ako napríklad USA, Kanada alebo krajiny e, rozvíjajúcich sa ekonomík e, sú tiež postihnuté TBC z viacerých dôvodov. Aj tieto krajiny by mali logicky prispieť k takejto iniciatíve. Ide o PPP e, projekt a mohlo by to byť vhodné, ak túto solidaritu budeme realizovať pre tých, ktorí to potrebujú a takýmto spôsobom nebudeme ochraňovať len solventné obyvateľstvo. E, ďakujem pekne. Teraz e, e, má slovo pán komisár Čološ. V roku 2008 iniciatíva TBVI bola vytvorená ako PPP projekt s podporou programu spolupráce zdravotníctva v rámci 7. výskumného programu, aby mobilizovala dodatočné finančné zdroje pre túto významnú oblasť. V súčasnosti väčšina nových vakcín, ktoré boli novo vyvinuté, sú ešte vo fáze preklinického vývoja a, alebo na začiatku klinického vývoja čo je kľúčové je, že zatiaľ nemáme klinické údaje, aby sme podporili myšlienku, že jedna z kandidátskych vakcín počas vývoja by mohla preukázať väčšiu účinnosť ako vakcíny, ktoré sa teraz používajú. Teda vakcína Bacil Calmet Geren. Ak chceme uviesť tieto kandidátske vakcíny na trh, tak potrebujeme dokázať, to, že je zvýšená účinnosť oproti tej klasickej vakcíne, alebo minimálne e, musí, alebo musí byť ešte lepšia. Keďže ešte nemáme tieto významné údaje a klinické údaje, tak nemôžeme takto postupovať. Iniciatíva TBVI by sa nemala chápať izolovanie od iných iniciatív na podporu klinických pokusov aby sme čelili e, nejakým prekážkám v klinickom vývoje. Mm, Európske vedecké partnerstvo vypracovalo prvú iniciatívu k článku 185, kde 14 členských štátov a dva asociované štáty a komisia sa spolu zaviazali vo výške 400 miliónov eur, 200 miliónov je z EÚ, aby sme podporili výskum e, preklinického a teda klinického výskumu v prípade AIDS, paludizmu, TBC e, v subsahárskej Afrike. Program je naplánovaný až do roku 2015, aby sa ukončili všetky pokusy aj 8 pokusov e, vakcíny TBC. Komisia veľmi pozorne sleduje to, čo sa, navr- e, čo sa volá biznis model alebo obchodný model podniku, ktoré sú vytvorené v rámci PPP aj v prípade iniciatívy TBVI a navrhli sme model, ktorý má potenciál stať sa užitočným nástrojom v budúcnosti, ale to vyžaduje hĺbkovú analýzu obchodných projektov a tiež analýzu rizik. Ak TBVI má významnú finančnú podporu, ale to ešte nie je zárukou to teda nevieme, že či to, čo máme k dispozícii, či to bude potom účinné. Komisia bude pokračovať v diskusii a bude analyzovať model aj s finančnými inštitúciami a prispieje k rozvoju konceptu, aby bol súčasťou praktickej aplikácie stratégie 2020. A teda v rámci toho to môžeme zanalizovať. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz rečníci v mene politických skupín. Najskôr v mene skupiny EPP pani Carvajo na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Vážený, vážený pán komisár, prípady tuberkulózy vo svete stále sa zvyšujú a vzbudzujú stále väčšie obavy napriek tomu, že sa v mnohom proti tomu bojuje. Zvyšuje sa počet prípadov tejto choroby a Vedecká odpoveď a výskum je nedostatočná. 2 milióny ľudí každý rok zomrú na túto chorobu a prostredníctvom nášho uznesenia vítame uznesenie, odhodlanie EÚ bojovať proti tuberkulóze. Vítame však aj to, že sa budú e, ďalej rozvíjať ďalej, ďalšie výskumné programy, ktoré prinesú nové vakcíny v boju proti tuberkulóze, pretože tieto sú najdôležitejšou ochranou obyvateľstva pred touto chorobou. Dôležité je aj to, že základná zdravotná starostlivosť sa bude poskytovať vo všetkých rozvojových krajinách, čím sa predlží dĺžka života obyvateľstva a bojuje sa zároveň s chudobou týmto spôsobom. Myslím si, že sme na tej správnej ceste, ale dovolte mi, aby som zopakovala, že sme odhodlaní, my ako Európska únia, spolupracovať harmonizovaným spôsobom súčinnosti a bojovať s takými chorobami, ktoré prispievajú k chudobe. Chceme zmierniť dramatickú situáciu, ktorú teraz zažívajú ľudia v mnohých rozvojových krajinách. Preto by som rada požiadala komisiu, či bude ďalej sledovať a monitorovať vedecké úsilia, ktoré sa deje v tejto oblasti. A ak, tak ako? Ako podporiť tieto úsilia, zintenzívni ich a ako zabezpečiť, že výsledky týchto úskumov sa využijú na prospech obyvateľstva európskych krajín vo svetle stratégie Európy do roku 2020? Ďakujem pekne. Teraz v mene socialistov demokratov dostane slovo pán Cashman na dve minúty. You, Ďakujem, pani predsednička. Vždy je, som rád, keď eh, ste vy predsednička a hovoríme o veciach, ktoré sa týkajú ostatných ľudí. Ja by som sa prihlásil k slovom pána Gerensa. Naozaj, komisia by mala urobiť o niečo viac. Tuberkulóza je závažnou celosvetovou chorobou a druhým najdôležitejším faktorom ochorenia medzi infekčnými chorobami na celom svete. Medzi 1,6 až 2 miliónmi ľudí ročne zomierajú na túto chorobu. Financovanie EÚ bolo nástrojom, ktoré vytvorilo e, inovovaných kandidátov na nové vakcíny a to tým, že sme sa zapojili do skorého štádia výskumu do fázy 1 a fázy 2 klinických skúšok. Na nešťastie máme tu aj problémy. Finančný mechanizmus vrátanie toho, ktorý, ktorý financuje partnerstvo, ktoré sa už predtým spomínalo, je veľmi náročný a nedokáže napriek tomu odfinancovať fázu 3 kde sa už demonstruje bezpečnosť vakcínu. Máme síce vakcíny, očkovacie látky, ale nevieme demonstrovať, či sú naozaj bezpečné a teda nemôžeme udeliť licencie, nemôžeme tieto vakcíny uviezť na trh. Komisia hovorí, že chce ešte zvýšiť financovanie, ale môžem položiť nasledujúcu otázku. Budeme mať v rozpočte také linky, ktoré nám umožnia odfinancovať klinické skúšky a centra, ktoré tieto skúšky vykonávajú? Dovolí nám to odfinancovať epidemiologické štúdie? Nájde komisia mechanizmu, aby, mechanizmus, aby mohla financovať aj ďalšie štádia výskumu, aby sme sa mohli vyhnúť takejto chorobe v budúcnosti, ako je tuberkulóza? Ďakujem za priestor. Ďakujeme pekne, pán kolega. Ďakujeme aj za to, že ste dodržali reštický čas. A teraz pre nezaradených, eh, teraz by ich mene, dostali slovo pani Vertman. Ďakujem pekne. Tuberkulóza eh, je tajme eh, v chudobných krajinách veľmi rozšírená. Ešte stále jedna tretina obyvateľstva na svete ehm, je infikovaná a každoročne eh, umrie viac ako 2 milióny ľudí na toto ochorenie. V európskom priestore je 59 nových prípadov každú hodinu. Ehm, je to ochorenie, ktoré sa najviac e, vyskytuje u ľudí, ktorí už majú HIV alebo AIDS alebo aj iné chronické ochorenia. Prevencia a liečba tohto ochorenia dokážu držať túto chorobu pod kontrolou. Človek je jediný jediný živý tvor, v ktorom sa darí týmto baktériám tohto ochorenia a nemá e, samostatne tvorené rezistentné um, zárodky. Podľa posledných eh, štúdií vitamín D je účinný v liečbe tuberkulózy. Do akej miery je komisia aktívna aj v skúmaní týchto výsledkov eh, z výskumnej eh, oblasti? Ďakujem pekne. Teraz nasledujú ďalší rečníci, najskôr pán Kačmarek na dve minúty. Ďakujem pekne, dámy a páni. 4 roky pred termínom pre naplnenie rozvojových cieľov milénia ešte stále je e, veľkým dôvodom pre starosti vysoký počet ochorení tuberkulózy na celom svete. Je to e, závažný problém najmä v rozvojových krajinách a najmä v Ázii a v e, podsaharskej Afrike. Podľa posledných odhadov viac ako 2 miliardy ľudí sú nositeľmi mikrobakterie tuberkulózy. To je jedna tretina obyvateľstva na svete a zo štatistického hľadiska jeden z desiatich eh, týchto ľudí naozaj ochorí na tuberkulózu. Najmä chudobné krajiny sú vystavené tomuto riziku, pretože sa tuberkulóza eh, rozvíja eh, v zhoršených stravovacích eh, podmienkách a zlých podmienkách na bývanie eh, v týchto krajinách nie je dostatočná koordinácia ani v liečbe AIDS, ani v liečbe tuberkulózy. Vládne orgány nie sú ochotné investovať dostatočne do zdravotníckej starostlivosti. Okrem toho, zdravotná starostlivosť v vedeckých oblastiach eh, nie je na dostatočnej úrovni, pretože je nedostatok zdravotného personálu. A preto krajiny, ktoré majú obmedzené finančné zdroje, trpia najviac e, a e, to najviac ich e, vidiecké oblasti v v bohatých krajinách sa zhruba 5 HDP míňa na liečbu týchto ochorení a v chudobných krajinách je to iba polovica. Nemôžeme preto vyriešiť problémy týchto krajín bez vonkajšej pomoci a to už spomenul aj pán Gorenc. Nie je to len problém zo zdravotníckého hľadiska, je to aj problém sociálneho a ekonomického hľadiska, pretože vedie k zníženiu produktivity a to znamená, že naša reakcia na túto hrozbu musí byť rozhodná a jasná a musíme sprísnuť tieto vakcíny v plnej miere. Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo pán Kortež Lastra na dve minúty. Ďakujem. Pán komisár, kolegovia, zdravie ešte v boji proti chudobe, zdravie nie je úplne dobre, tam plníme domáce úlohy. Chceme znižiť detskú úmrtnosť, zlepšiť zdravie matiek a bojovať proti AIDS, paludizmu a ďalším. To sú mileniové ciele a tam je aj TBC. Ale všetci, ktorí sme tu prítomní, vieme, že tieto ciele sú, mm, sa najmenej plnia Musíme prijať opatrenia, musíme zvyšiť financovanie pre zdravotnícke programy v rozvojových krajinách, prístup k bezplatným zdravotníckým službám. To by mal byť cieľ EÚ v tejto oblasti. A ja som toho názoru, že by sa mali podporovať globálne iniciatívy, ako je program e, pomoci e, v prípade e, HIV, AIDS a TBC, ale tiež je potrebné, pán komisár, aby sme podporovali politicky a ekonomicky krajiny, aby mohli rozvíjať zdravotnícke systémy, ktoré budú účinné. Som si istý, že toto by bol najlepší spôsob, ako e, sa, ako vyriešiť tento problém a ako ochrániť najzraniteľnejšie obyvateľstvo pred týmito chorobami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani Záborská na dve minúty. Pán komisár,

ľudí ročne, takže TBC je jedna z hlavných príčin umrtia kvôli infekčným chorobám a to zdôvodňuje aj znepokojenie ehm, zdravotníckých organizácií. V súčasnosti medicíny dosiahla, medicína dosiahla veľký pokrok, ale musíme uznať, že prišiel moment, kedy musíme klasickú vakcínu nahradiť novou, modernejšou, účinnejšou, ale na to potrebujeme na jednej strane Ehm, veľkorosejšie finančné zdroje pre výskum a na druhej strane potrebujeme nové spôsoby financovania ako napríklad model TBVI, ktorý prichádza s alternatívnymi riešeniami. Tento model môže byť atraktívnejší pre podnikateľskú sféru a takto sa môže podporovať aj financovať takýto výskum. Ďakujem pekne. Ďalší riešnik je pán Kelly. Eh, Tuberkulóza alebo TBC, ako poznáme túto chorobu v našej krajine, pol storočia dozadu v Írsku zabila mnohých ľudí, mladých i starých. Keď Írsko zbohatlo, už celé roky sme nemali s touto chorobou problém, ale sa znova vrátila v nedávnych rokoch. Minulý rok dieťa v medzi voličmi, kde žijem a malé dieťa iné v škôlke, obidve zomreli kvôli tejto chorobe. Ľudia, ktorí sú napadnutí baktériou tuberkulózy, tých je stále viac a každých 20 sekúnd vo svete zomiera človek. Ak chceme dosiahnuť náš cieľ do roku 2050 úplne vykoreniť túto chorobu, tak musíme v Európskej únii si naozaj pripísať veľké zásluhy. Napríklad v Japonsku sa deje taký výskum, kde sa, sa stávajú do popredia tohto výskumu, ale napriek tomu sa 60 výskumu deje tu, napríklad v Dánsku. Som veľmi rád, že tomu tak je a ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, teraz pán Ferrera. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. 4 roky od termínu na dosiahnutie mileniových cieľov a TBC ešte ročne e, zabíja 2 milióny ľudí. To je skutočne príklad nerovnosti tohto sveta. Ide o chorobu, ktorá prevažne e, sa vyskytuje v rozvojových krajinách, ale táto choroba sa nevyrieši, ak tieto krajiny nebudú mať um, kvalitné zdravotné služby. Rozvojová pomoc a politika rozvoja musia byť rozhodujúce a musíme tiež do nich začleniť programy vakcinácie. Musíme ukončiť s takými fenoménmi, ako je verejné alebo ako je zahraničné zadlženie, pretože tieto situácie podkopávajú hospodárstvo týchto krajín a neumožňujú im riešenie takýchto problémov. Ďakujeme pekne a posledným rečníkom je pán eh, Čaba Segedy. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Zaznamenali sme obrovský nárast eh, prípadov ochorenia eh, tuberkulózy v Maďarsku. Také počet ľudí podľahlo tejto chorobe. Je to kvôli hnebnému zákonu o zdravotnej starostlivosti z roku 2006, ktorý sa zameriava na ziskovú sporskú politiku. Chudoba e, zohráva taktiež dôležitú úlohu v šírení tohto ochorenia, rovnako ako bezdomovectvo. Domnievam sa, že prevencia a tiež sledovanie vývoja tohto ochorenia je e, tiež dôležité. E, vakcíny by nemali byť len prístupné, musia byť dostupné všetkým e, obyvateľom. To by viedlo k zdravšej spoločnosti. Ďakujeme pekne. Teraz dostane na záver slovo pán Čološ, mania komisie. Merci. Ďakujem. Budem sa snažiť poodpovedať na niektoré otázky. Áno, potrebujeme viacej výskumu, ako som už povedal na úvod. Európska komisia hľadá cesty na to, aby sme lepšie podporili program boja proti TBC a jedným riešením by mohlo byť obnoviť program ECTP, ktorý funguje v súčasnosti, tých 400 miliónov eur a 200 miliónov eur je z komisie. Komisia tiež uvažuje o podobnom programe aj pre TBC. Hovorím to pánovi Tanasesku. Komisia už financuje veľa výskumných pro- programov TBC 165 miliónov eur sa použilo v tomto sektore, ale potrebujeme urobiť viac. PPP e, je tiež jedna možnosť. Máme rôznych kandidátov na vakcíny a na, potom budeme môcť financovať už v tej klinickej fáze tieto vakcíny, aby sme zistili, aká je účinnosť týchto vakcín. Takáto je teraz situácia, ale nemáme istotu, že dostatočné dodatočné financovanie nás privedie k pozitívnym výsledkom. Mm, vitamíny, áno, aj to je prístup, ktorý treba overiť, ale mali by sme zabrániť predovšetkým tomu, aby sa nerozvíjala rezistencia na vakcíny a vitamíny. globálnejšie zdravotné systémy v EÚ či v rozvojových krajinách. V EÚ V zdravotníctve je to aj cieľ jednotlivých programov, ktoré komisia podporuje v členských štátoch vrátanie programu Stratégie 2020, aby sme investovali do zdravotníctva v rámci výskumu v jednej z iniciatív výskumu a inovácie. Komisár, jeden kolega komisia pracujú na tom, aby členské štáty mohli stimulovať inováciu pre viacej výskumu v zdravotníctve, napríklad v oblasti starnutia obyvateľstva a podobne. Pre rozvojové krajiny EÚ, myslím, už veľa robí v rámci rozvojového fondu v oblasti zdravia a samozrejme aj do budúcnosti to bude otázka, ktorej budeme venovať pozornosť. Ja dúfam, že som v mene Európskej komisie mohol predložiť niekoľko prvkov odpovedí. Môžem vás len uistiť, že komisia bude neustále pripisovať veľkú pozornosť a význam tomuto problému. Ďakujeme pekne, pán komisár. E, máme predložené štyri návrhy uznesení v mene skupiny ALDE, e, ďalej Zelených, e, ďalej GUE NGL a taktiež